Okay, colleagues, we're make a start. V poriadku, kolegovia, takže začneme stretnutím nášho výboru, troška meškáme. Môžeme teda začať bodom 2, pretože ten prvý bod bol vlastne stretnutím koordinátorov dnes ráno, čiže schválenie programu je bod číslo 2. Chcem len povedať, že neskôr v priebehu dňa budeme mať výmenu názorov s dvorom auditorov dnes popoludní. E, bude tu dekán, pán Pinkster a, a členovia výboru, ktorí sú poveverení špeciálnou správou o, e, investícii HCP, pán Klaus Lene tu bude. Je to náš bývalý kolega. Chcem povedať, že Ehm, bude tu teda výmena názorov s dvorom a ste vítaní tiež. Máme tu dôležitú návštevu aj dnes ráno. Pán Taban Beky príde, ehm, bude hovoriť o finančných tokoch a tiež budeme tu mať ehm, návštevu Erika Solhaj z OECD. Sú to veľmi dôležití hostia a teda bude to pokračovať aj zajtra k programu. Nie sú žiadne námietky, ďakujem. Bod 3. Oznamenia. Len jedno z mojej strany. Ide o Burundi, pretože došlo k vývoju v rade ohľadom Burundi. Dnes je to práve rok, čo som bola v Burundi s predsedom socialistov. Bola to vtedy taká veľmi mierumilovná krajina Navštívili sme tam mnohé miesta a dnes teda je strašné pozerať sa na to, čo sa tam deje teraz. 14. marca ráda e, uzatvorila konzultácie z e, Burundi e, v klánku 96 k dohode ku Kotonu. A záverom bolo, že tie záväzky, ktoré navrhovalo Burundi, nie sú dostatočné, aby ošetrili naše obavy Takže došlo k prerušeniu finančnej podpory Gurundi vrátane rozpočtovej podpory, ale zachovávajú sa finančné podpory pre humanitárnu pomoc. Čo sa deje v Burundi ohrozuje celý tento región, otázky, ktoré sa týkajú susedov Rwandy. A dnes si pripomíname 22. smutné výročie genocídy v Rwande a dúfame, že e, stabilita Burundi príde, pretože tu budú aj voľby e, v Rwande a v ďalších krajinách, čiže musíme, e, alebo potrebovali by sme tam stabilitu. Chcela som len informovať, že rada rozhodla o pozastavení finančnej pomoci. Ďakujem pekne. Bod číslo 4. Eh, schválenie zapisnice z posledného eh, stretnutia 17. 17. a 18. februára a 14. a 15. marca 2016. Máte ich vo vašich dokumentoch. Ak máte nejaké pripomienky, tak informujte sekretária do konca stretnutia. Inak budú považované tieto zápisnice za schválené bod číslo 5. Schválenie rozhodnutí a odporúčaní koordinátorov 16. marca keď e, teda nebudú žiadne pripomienky do konca stretnutia, tak tieto budú schválené. Bod 6, oznámenie komisie. Nie som si istá, kto tu je zo strany komisie. Áno. Žiadne oznámenia? V poriadku. Dnes e, neskôr popoludní si môžeme vypočuť e, člena komisie. Ďakujem pekne. Áno, práve je tu, takže práve včas. Bod číslo 7, máme tu spravodajcu, ale práve vchádza. Bod číslo 7, e, teda e, e, spravodajstvo stanovisko výboru LIBE, stanovenie spoločného zoznamu EÚ týkajúce sa bezpečných krajín pôvodu na účely spoločných konaní a poskytovanie odnímaní medzinárodnej ochrany. LIBE, gestorský výbor, budeme hlasovať dnes popoludní o tomto stanovisku. Toto bola kontroverzná téma, je to kľúčová téma, snažíme sa riešiť krízu utečencov a dávam vám slovo. Se, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem za váš úvod. Ako ste povedali, je to tak, je to kontroverzná otázka, ktorá je kombináciou mm, takých eh, inštiktívnych potrieb reagovať na vysokú úroveň eh, verejného povedomia, eh, keďže tu je potenciál, že tu táto téma bude kontroverzná. Som veľmi vďačný všetkým kolegom, eh, ktorí sa pridali k tejto téme a vyjadrili podporu. Som veľmi rád, že my ako výbor sme mohli sa zomknúť a jednotne vyjadril náš postoj. A pokiaľ ide o ten návrhnutý zoznam bezpečných krajín, tak e, tu nie sú špecifické kompetencie pre DV. V mojom pôvodnom návrhu sme povedali, že by sme mali počkať na dopadovú štúdiu o, o agentúry pre základné práva, e, základné práva a teda príslušná agentúra to teraz zverejnila a potvrdila to, že tento návrh si vyžaduje podrobnejšie vyšetrovanie a to vlastne potvrdilo aj e, naše úmysly. Sú tu niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené, ktoré e, obsahujú niektoré nuancy e, v rámci frakcie, avšak e, e, širšie povedané znovu náš výbor bol schopný prijať spoločný postup a posolstvo z našej strany je také, že je to rýchly proces uplatňovania týchto postupov a nikdy by nemala, nemala byť vyššia priorita ako práva menšín. Dúfam, že dnes popoludní naše hlasovanie vyšle signál do komisie, že táto tento návrh si vyžaduje oveľa hĺbšiu analýzu a Európska únia by sa nemala pridať k tým, ktorí si myslia, že sa takýmto spôsobom vyrieši kríza utečencov alebo vôbec ponímanie utečencov prichádzajúcich z tretich krajín. Samozrejme, že sme radi, že sme boli požiadaní o stanovisko a dúfame, že komisia bude pokračovať v práci e, v príslušných relevantných oblastiach a všetkých potrebných oddeleniach, ktoré sa musia zúčastniť na tejto práci. myslím si, že budú akceptovať dôležitosť nášho názoru. Takže to je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem pekne. Teraz ten zoznam bezpečných krajín e, neobsahuje žiadne rozvojové krajiny. Ehm, krajiny bývalej e, republiky Jugoslavie, Bosnu a Turecko. Takže viem, že sú tam rozhovory o iných krajinách, že sa to rozšíri na ďalšie krajiny. V poriadku. Ďakujem, Seb, za túto prezentáciu. A teraz máme tieňových spravodajcov. Ako prvý má slovo Boka Venta z EPP. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za spoluprácu na tomto stanovisku. No a veľmi stručne, ja e, by som sa chcel venovať od, od s návrhom 2 a 10. Ako všetci vieme, samé uvedenie e, štátu na zozname bezpečných krajín pôvodu neznamená e, záruku bezpeč- bezpečnosti pre obyvateľov tohto štátu. Je potrebné naozaj reálne overiť dodržiavanie medzinárodných e, ochranných e, záväzkov. Je dôležité zdôrazniť, že pokiaľ ide o smernicu a článok 29.30 sa hovorí, o zabezpečení procedurálnych záruk so vzhľadu na vek, rásu, sexuálnu orientáciu. A taktiež sa hovorí o tom, že keď e, legislatóri potrebujú ďalšie procesné záruky, tak nemôžeme postupovať štandardným postupom či urýchleným postupom. V takej, pri, v takej situácii je treba po, e, odstúpiť od takýchto postupov. Ja som tie pozmeňovacie návrhy konzultoval s kolegyňami a kolegami z výboru LIBE. No a pokiaľ ide o reguláciu, tak sa domnievame, že takéto znenie je bezpredmetné, pretože už sa v samotnej smernici nachádza. No a keď sa tu to, to znenie, ktoré je v pozmeňovacom návrhu, hovorí o ďalších menšinách, napríklad náboženských menšín a tak ďalej, čo môže predstavovať problém pre celkovú, pre, celkovú smernicu. Preto si myslím aj v mene našej skupiny, že tieto pozmeňovacie návrhy by mali byť zamietnuté. Ďakujem za spoluprácu. Um, um, um, v poriadku, ďakujem. Marian Abel Guzmán. Buenas, bueno, agradecer el... Pani Albiel Guzman, ďakujem za prácu spravodajcovi. V GUE NGL sme predložili pozmeňovacie návrhy k tejto správe, pretože nesúhlasíme s vypracovaním zoznamu bezpečných krajín, teda sme absolútne proti cieľu a duchu tejto myšlienky. A preto sme teda nepredložili žiadny pozmeňovací návrh. Vypracovať zoznam bezpečných krajín naďalej znamená pokračovanie v politike externalizácie hraníc a riešenia politiky utečencov, s ktorým nesúhlasíme. V tomto zozname to znamená, že Turecko sa deklaruje ako bezpečná krajina, to, že sa podpísala dohoda EU-Turecko a e, vyhosťovanie, nútené vyhosťovanie e, utečencov ohrozuje životy mnohých ľudí sme absolútne proti tomuto e, zoznamu e, bezpečných krajín. Pani Hautala a potom ďalšiu ďakujem pekne. Pani predsedníčka, myslím, že náš správodajca e, načrtol správnu stratégiu a hovoril o kritických aspektov vytvárania takýchto celoeurópskych zoznamov tretich krajín, krajín pôvodu Chcem im srdečne poďakovať za jeho prácu. Myslím si, že kvalita je tiež potvrdená tým, že bolo tam iba 5 pozmeňujúcich návrhov k jeho e, správe. Jeden z nich je z mojej frakcie. E, ide o žiadosť o prístupnosť, teda prístup k nápravným prostriedkom. A kľúčové je, že e, jednotlivé garantované práva na azyl budú rešpektované za akýchkoľvek podmienok a každý žiadateľ bude mať príležitosť, aby spochybnil eh, nejaké mm, aspekty bezpečnosti jeho krajiny pôvodu a pokiaľ ide o bremeno dokazovania, dokazovania to nie je zvýšené. Je tiež dôležité aj to, že žiadateľ má právo na eh, primeraný opravný prostriedok v prípade negatívneho rozhodnutia a ja som rada, že spravodajca je pripravený podporiť naše návrhy v tejto oblasti. Všetky tie body sú veľmi dobre odzrkadlené v, tejto návr- v tomto návrhu správy a myslím si, že to bude veľmi dobrý nástroj pre Líbe, aby prijal uh, ten, to správne rozhodnutie. Ďakujem pekne. Pán Gorenc. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že by sme mali rozlišiť procedúru aplikácie v našich krajinách, príjmanie azylových žiadateľov a tiež eh, na druhej strane princíp eh, bezpečnej krajiny, pretože si musíme uvedomiť, že absolútne bezpečné krajiny neexistujú možno tie, ktoré sú členské štáty Rady Európy. Aj to by sme tam ešte mohli dať určitú poznámku. Treba e, teda individuálny prístup aj z bezpečnostných otázok, správnych otázok Ide o opatrenie, ktoré dáva právnu ochranu a predvydateľnosť žiadateľom azylu. To je minimálny predpoklad. Nie je tu kolektívny postup či procedúra, jedine v prípade vis major. A žiadatelia musia prejsť individualizovaným postupom. Takáto je prax v našich krajinách a tu vôbec nechceme ustupovať z tohto zásadného princípu. Po druhé, ja plne chábim, chápem, že sa predkladá pozmeňovací návrh, aby sa väčšia pozornosť venovala, taká, aká je zaslúžená, komunite LGBTI, teda osoby, ktoré sú prenasledované kvôli svojej sexuálnej orientácii a tieto majú tiež právo žiadať azyl v našich krajinách. Ale čo mi na tom vadí, nie je tento princíp, ale to, že sa nespomínajú ženy, ktoré sú ohrozené zmrzačovaním genitálií, nespomínajú sa iné prípady, ako napríklad dievčatá, ktoré sú nútené vo veku 8-9 rokov, e, aby sa vydávali, čo je absolútne nepriateľné. A v tomto prípade by sme mali vypracovať skutočne vyčerpávajúci zoznam. A ak e, sa moja politická skupina zdržuje v tomto odseku pri hlasovaní, tak to nie je preto, že by sme boli proti princípu, ale máme pocit, že sa poukazuje len na jednu dimenziu problému a ak by bolo možné, mali by sme Eh, zaviesť alebo predložiť ústny pozmeňovací návrh. Neviem, či je to možné formálne vo výbore, aby sme doplnili zoznam a dokumentovali tie prípady, ktoré ste spomenuli. Heidi, samozrejme si zaslúžia našu podporu, ale ten zoznam nie je kompletný a ja dúfam, že som dostatočne eh, dobre vyjadril nuancy, ktoré by sme vyžadovali v tomto odseku. Yeah. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička. Chcem upozorniť na to, že zoznam bezpečných krajín, ktorý, sa tu, ktorý je tu navrhnutý, obsahuje krajiny okrem Turecka, a bývalej e, republiky Jugoslávie. Všetky tieto krajiny sú v procese prístupu k EÚ. Niektoré už v pokročilom, niektoré v menej pokročilom štádiu, ale všetky sú v tom prístupovom procese a niektoré majú už aj inštitucionálne dohody s Európskou úniou, ktoré sa dosiahli práve preto, že už splnili určité normy, inak by mm, sa nemohli stať ani len kandidátmi na vstup do EÚ. Ja som prešiel tiež týmto procesom, <coughs> keď som pracoval eh, v chorvátskej zahraničnej službe. Všetky kritéria ochrany zraniteľných eh, skupín tam sú. Eh, pravdepodobne táto ochrana nie je dokonalá nikde, ale určitá úroveň ochrany, určité štandardy sú splnené. A pre tieto kandidátske krajiny očakávame, zlepšenie a to, že sa v budúcnosti stanú plnoprávnymi členmi EÚ. Ale už splnili určité štandardy, ktoré im umožňujú byť v prístupovom procese inak, by tam neboli. Takže ak sme sa predtým zhodli my ako Európska únia, že to krajiny splňajú určité štandardy, tak je logické povedať, že sú bezpečné tak ako sa to špecifikuje v tomto zozname a nariadení. Nechceme to spochybňovať, pretože by to nebolo logické. Ak máme pochybnosti, tak potom by sme ich mali vyňať z prístupového procesu a to zrejme nechceme. Mali by byť v tom procese aj naďalej, rokovania by mali prebiehať, ale očakávame, že zlepšia sa ešte viacej, že pôjdu ešte ďalej. Takže toto Mm, bolo vyjadrené už predtým. Mm, tu zrejme mm, nie sú potrebné pozmenujúce návrhy, ktoré by spochybnili túto úroveň ochrany, ktoré tieto krajiny už dosiahli. Ďakujem pekne. Neviem o ďalších rečníkoch. K tomuto budú hovoriť pani prezidentka, čiže dám vám slovo komisii. Dore Šafrin. Neviem, z akého oddelenia komisie ste, možno by ste nám to mohli povedať. Thank you, Madam Chair. Áno, ďakujem, pani predsednička. Ja som z DG Home, z azylovej jednotky ehm, z azylového oddelenia. E, takže ďakujem veľmi pekne za vaše komentáre. Poznačila som si ich. Možno budem reagovať na hlavné body Čiže skutočnosť, že je spoločný zoznam bezpečných krajín EÚ, e, neznamená, že azylové orgány nemusia preskúmať každú žiadosť e, individuálne a v plnom rozsahu. Mnohé z nových návrhov, ktoré ste predkladali dnes, sa týkajú spôsobu prezumcie bezpečnosti, aby tento bol uplatňovaný v prípade, že existuje takýto zoznam bezpečných krajín pôvodu, tak je tu prezumcia toho, že krajina nie je bezpečná pre žiadateľa za teda zvláštnych okolností osobitých pre každého žiadateľa. Jeden z vašich návrhov eh, sa týkal spôsobu, akým žiadateľ využije túto možnosť eh, prezumcie článok 37 azylového procesu hovorí, že eh, teda on alebo ona predloží vážne dôvody na zváženie toho, že krajina nie je bezpečná za osobitých okolností, ktoré sa týkajú tohto konkrétneho žiadateľa. Tiež ste spomínali niektoré. Čiže to sme nezmenili ako také, tento princíp, ale samozrejme záruky, e, na ktorých pracoval dvor e, e, spravodlivosti, obsahujú niektorú, niektoré aspekty sexuálnej orientácie. To sa samozrejme musí brať do úvahy keď azylové orgány zvažujú, či, e, či toto bolo nejakým spôsobom zmenené. Čiže to je rozhodnutie z roku 2012 a to sa určite musí brať do úvahy. A potom... Áno, efektívny prístup k opravným prostriedkom v prípade negatívneho rozhodnutia, to je tiež niečo, čo obsahuje smernica o azylových postupoch a hovorí sa, že tu nie je automatický efekt prerušenia e, v prípade, že žiadosť e, mm, sa bude považovať za neopodstatnenú, ale e, toto prerušenie, tento efekt môže nastať aj na požiadavku žiadateľa alebo a pokiaľ ide o zraniteľné skupiny, tak e, máme tu tiež dôvodovú správu, kde sa jasne hovorí, že sa musí venovať pozornosť zraniteľným skupinám, ktoré boli identifikované v dôvodovej správe, v návrhu a v tomto zmysle teda sme sa na tomto zhodli, že osobitá pozornosť je potrebná pre zraniteľné skupiny. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sep, máte tu eh, nejaké body zo strany vašich kolegov, chcete reagovať, eh, hlavne v oblasti menšín, eh, či by mali byť spomenuté, myslím, že to je kľúčové. Takže áno, myslím si, teda predovšetkým ďakujem kolegom za ich komentáre. Je tu široká podpora k tej podstate nášho prístupu pokiaľ ide o špecifické versus e, všeobecné práva menšín. Tu boli mnohé príležitosti e, na predkladanie návrhov k stanovisku, ale myslím si, že je tu taký záložný princíp, pokiaľ ide o zoznam e, týchto krajín, musíte brať do úvahy tu, tie mnohé, to množstvo faktorov a dopad na početné menšinové skupiny. To sa týka krajín, ktoré by boli na tomto zozname alebo by neboli na tomto zozname. A znamená to, že systém sa musí uh, prispôsobiť oveľa viac individuálnym eh, prípadom a nie eh, zovšeobecňovať nejaký zoznam, eh, ktorý bude určitým spôsobom ehm, na úkor niektorých žiadateľov. To sa odzrkadlilo aj v komentároch, ktoré tu odzneli, ale pokiaľ ide ústne pozmenujúce návrhy na doplnenie ďalších menšinových skupín, tak tento zoznam, um, to určite chceme ale nevidím dôvod, prečo by správa nemohla byť doplnená a zobrať toto do úvahy. Tak to teda nebolo ani v našich predošlých rozhodnutiach. Ja som naďalej otvorený. Samozrejme, že musíme brať do úvahy to, čo sa udeje dnes popoludní, ale chcem zdôrazniť aj to, že by sa to nemalo robiť preto, aby sme tieto fakty nejak dávali bokom bezpečné krajiny pôvodu a takéto zoznamy e, nie sú tým, čo by sme my vo výbore DV mali nejak potvrdzovať. E, a komisia navrhuje oveľa prísnejší zoznam a oveľa prísnejší prístup k tejto oblasti. Dobre, v poriadku, ďakujem. Určite sú tu nejaké rozdielne e, názory, ale e, všeobecne sa zhodneme a dnes popoludní o tretie budeme o tom hlasovať. Ďakujem pekne. Ďalší bod, chcem mu pripomenúť kolegom, už som to chcela povedať aj už na začiatku. O 3 na 12 máme e, tu e, hostia, ďalšieho teda rečníka, takže dúfam, že kolegovia tu zostanú pre nášho hostia. A teraz prejdeme k bodu číslo 8. Ľudské práva a migrácia v tretich krajinách. Je to spojené s predošlým bodom, samozrejme. Gestorský výbor je AFET a podvýbor pre ľudské práva. Náš spravodaj, naša spravodajkynia Maria Albion bola požiadaná stanovisko a taktiež eh, tu je Mari Kristín Veržia. Budeme hlasovať dnes popoludní. Práve ste dostali kompromisné pozmienujúce návrhy pre hlasovanie dnes popoludní. Kolegovia možno sa chcú na to pozrieť, preštudovať si to. A teraz dávam slovo našej spravodajkyni pre stanovisko pani Marina Albio. Gracias. Ďakujem. Chcela by som poďakovať všetkým politickým skupinám za spoluprácu, rovnako ako aj sekretariatu. Dostali sme veľa pozmeňovacích návrhov pre toto stanovisko Ďakujeme za všetky e, tie pozmeňovacie návrhy, ktoré vylepšujú text, ako splniť e, 0,7 HDP na príspevok k podpor na rozvoj, boj proti e, mafiám, e, podpora vzdelávania dievčat a detí. Všetky tieto pozmeňovacie návrhy bez pochyby vylepšujú finálne znenie stanoviska, ale ja som chcela vypravi, pripraviť stanovisko, ktoré by nebolo povrchové a povrchné, ale ktoré by bolo kritické aby sme prebrali zodpovednosť v EÚ v súvislosti s ľudskými právami a s migráciou do, e, z tretích krajín. Bolo ťažké vypracovať kompromis, keď e, v osmých odsekoch e, je tu návrh odstrániť štyri odseky, že ľudské práva Eh, utečencov sa porušujú eh, v, aj v členských štátoch, aj v tretich krajinách. Migrujúci sú veľmi často obeťami um, ek, um, vyhostenia a tak ďalej. A, a zdá sa, ako keby sme chceli privierať oči pred skutočnosťou. Tiež sa nechce venovať pozornosť problematike nadnárodných spoločností a spolupráce EÚ s tretimi krajinami, rovnako ako zneužívanie prírodných zdrojov, ľudských zdrojov a to vedie k, e, mm, k tomu, že milióny ľudí odchádzajú. Takisto, akým spôsobom sa využívajú fondy rozvojovej spolupráce a tiež e, sa nechce spomínať prepojenie e, vojenských operácií členských štátov a tretich krajín a napojenie na porušovanie ľudských práv je vážne že niekto chce tiež odstrániť odvolávku na to, že sa chcú e, prerušiť migračné dohody alebo že sa e, teda, že to nechce, aby to figurovalo, že nechceme migračné dohody s krajinami, ktoré porušujú ľudské práva. Také krajiny ako Turecko a Maroko, kde Amnesty International každoročne poukazuje na systematické porušovanie ľudských práv, podľa mňa minimálne je to, že máme žiadať, aby sa nepodpísali alebo aby sa prerušili migračné dohody s takýmito krajinami. Ostatné pozmeňovacie návrhy mali za cieľ len vyprázdniť e, stanovisko, alebo išli absolútne proti línii spravodajkyne ale aj tak očakávam, že dva kompromisy, ktoré sa navrhli, sa presadia. Je tam všeobecný kompromis, ktorý začl, začlenuje e, plnenie ľudských práv a ekonomické, sociálne a environmentálne e, dôvody. Migrácie sa tam spomínajú, alebo aby tam bola začlenená otázka migrácie a politického dialogu s tretimi krajinami a potom kompromis k verejnému dlhu a zahraničnému dlhu krajín tam, kde sa navrhuje odstránenie takéhoto dlhu a to my v GEU chápeme, že by týmto krajinám umožnilo dostať sa z chudoby a umožnenie reštrukturalizácie vonkajšieho dlhu. To je e, jeden z kompromisov, ktorý bol predložený. Ďakujem. Thank, Ďakujem pekne. Takže tu som tieňových spravodajcov. Teraz je Chimenez ako prvá. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Chcela som poďakovať pani Albiol za jej implikáciu v tomto stanovisku a za pozmeňovacie návrhy. V marcovom stretnutí Líbe som už povedala, že nesúhlasím s prístupom autorky tohto stanoviska a práve som si to vypočula, keď hovorí, že sa neurobilo toto či tamto. Zdá sa, skôr než by sa niečo takéto malo urobiť, ako keby v Líbe či inde sa neurobilo nič na vylepšenie situácie migrantov. My máme rovnakú citlivosť a rovnako chceme pomáhať e, utečencom a migrujúcim a to, čo sa tam spomína v texte ako postoj e, z kancelária a tak ďalej, my vôbec nechápame, čo to chce e, znamenať. Zdá sa nám, že toto stanovisko je veľmi málo konštruktívne a veľmi sa sústreďuje na problematiku utečencov v Európe. Všetci samozrejme chápeme a vieme, že máme humanitárnu utečneckú krízu. Ja som sa stretla nedávno so starostom z Lesbosu, jedným, jednou z lokalí, ktorá je najviac postihnutá takouto migráciou sú práve oni a oni hovoria, že je potrebné riešiť túto problematiku pri koreňoch v krajini pôvodu alebo v tranzitných krajinách, pretože e, keď už prichádzajú títo utečenci do Európy, tak skutočne prechádzajú katastrofálnou situáciou. Tomu treba zabrániť a toto je tiež príležitosť. Nejde tu len o to, aby sme hovorili, čo sa robí v Európe. Samozrejme, to riešime aj v iných výboroch LIBE. Máme hovoriť aj o, a v titule je o krajinách pôvodu. Zdá sa nám, že autorka sa sústredila príliš na tú časť, keď už utečenci sú v Európe a nie na tú predchádzajúcu Predložili sme 11 pozmeňovacích návrhov v mojej politickej skupine a chcela by som na niektoré upozorniť namiesto toho, aby e, sme sa venovali tej situácii pred príchodom do Európy. Napríklad v čísle 8 žiadame, aby sa e, vylepšila situácia utečencov a ich vízová politika. Myslím, že tejto téme sa treba venovať skôr ešte predtým, než prídu číslo 10 otázka obchodovania e, s ľudskými bytostiami, jednoducho zabrániť tomuto obchodovaniu. Rovnako odsek 4, absolútna zmena, keď sa hovorí pozitívny dopad firiem v krajinách pôvodu, tak ako sme urobili s návrhmi e, pre firmy v súkromnom sektore. Samozrejme, že dochádza k zneužívaniu a exploatácii prírodných zdrojov, ale nesmieme zabúdať, že sú aj pozitívne aspekty, že sa vytvárajú e, pracovné miesta. V čísle 11 žiadame ESVČ, aby podporovali e, vzdelávanie a výchovu detí v tretich krajinách, aby sa podporila výmena dobrých praktík s tretimi krajinami, napríklad podpora vzdelávania pre humanitárnych pracovníkov a tiež spolupráca policajných orgánov číslo 9. Treba zdôrazniť to, ako vylepšiť individuálne hodnotenie migrantov v utečeneckých táborov, aby sme lepšie vyhodnotili ich individuálne potreby ochrany, hlavne pre deti, handicapovaných a pre ženy. Individuálne poradenstvo, táto téma musí byť e, a je spracovaná v smernice o podpore a ochrane obetí zločinov a e, ľudí v zraniteľnej situácii. A mnohé naše pozmeňovacie návrhy už boli začlenené a myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť dobrý kompromis a to je kompromis číslo 1. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Sobre um muito importante. Áno, toto je veľmi dôležitá otázka. Som si istý, že s kompromismi, ktoré sme vypracovali a zadefinovali, aj s tými zmenami toto stanovisko bude významným príspevkom nášho parlamentného výboru pre správu výboru AFET. Na rozdiel od toho, čo hovorí spravodajkyne, ja si myslím, že politické skupiny zdieľajú veľkú časť obáv. Skonštatoval som to vo viacerých politických skupinách, hlavne v prípade skupiny SND. Je tu určite konštruktívny duch, aby sme dosiahli koherentnosť politik a aby sme ju posilnili prostredníctvom tohto textu EP a v prípade mm, udržateľného rozvoja, aby sa lepšie posilnili kritéria. Posilňujeme stránku ľudských práv a rozvoja. Všetky tieto aspekty musia byť vždy e, prítomné v migračnej politike. Nesúhlasím s pani Albiol, pokiaľ ide o jej vyhodnotenie návrhov e, politickej skupiny SND v tejto diskusii a zdá sa mi trochu čudné, že sa tu hovorí o rozdieloch v politických skupinách, keď celý tento postup e, k tomuto postupu nebola ani jedna jediná schôdza medzi tieňovými. A pritom je to bežná prax aj v tomto výbore. A schôdza takéhoto typu by určite prispela k priblíženiu rôznych stanovisk. Písomný postup, ktorý spravodajkyňa preferovala, um, samozrejme časovo obmedzuje našu prácu Návrhy sa predložili v piatok po obede 15. apríla a bolo potrebné zareagovať do následujúceho pondelka po obede. To znamená, toho času bolo veľmi málo. Spravodajkyňa vedela veľmi dobre, že boli rozdielne názory a vôbec nezvolala schôdzu tieňových spravodajcov a zadefinovala deadline, ktorý bol taký naozaj veľmi krátky ešte počas víkendu, takže ja ľutujem, že sa nezvolil lepší postup, aby sa dosiahlo väčšia konvergencia rozdielných názorov v takých citlivých bodoch v našej politickej skupine SND nie sú vôbec žiadne ťažkosti na to, aby sme poukážali, aké sú nedostatky v európskych politikách v riadení migračných tokov. To vôbec nie je problém. Toto nie je podstata v tomto stanovisku. A toto stanovisko má veľmi dobre zadefinovaný obsah. Ide o ľudské práva a o migráciu v tretich krajinách. To je cieľom e, tohto stanoviska. O tomto by sme mali rozprávať a nie o iných aspektoch, ktoré súvisia možno s inými záležitostiami v rámci EÚ. V našej politickej skupine sme sa chceli sústrediť na to, aby sme zbytočne neodbiehali k iným aspektom na úrovni vnútornej politiky EÚ. Takže obsah stanoviska by mal rešpektovať cieľ stanoviska, cieľ správy a feta. Tu ide o migráciu a ľudské práva v tretich krajinách. A tiež musím povedať, že sme presvedčení o našich návrhoch a sme spokojní s tým, že mnohé z týchto návrhov nakoniec spravodajkyňa prijala. To podľa nás e, vylepší finálne znenie stanoviska, o ktorom budeme dnes po obede hlasovať. Je pravda, že iné politické skupiny prijali inú stratégiu, predložili pozmeňovacie alebo menej pozmeňovacích návrhov a je možné, že po obede budú hlasovať proti stanovisku aj proti kompromisom. My sme chceli byť konštruktívnejší a som presvedčený, že to prispeje k vylepšeniu definitívneho znenia tohto stanoviska. Ďakujem. Pripojila sa k nám aj pani Veržia, spravodajkynia za výbor pre ľudské práva Dávam slovo potom, ako si vypočujeme ostatných e, rečníkov, ak súhlasíte. Či sa chcete teraz ujať slova? Ste pripravená? Dobre, ja som, mne išlo len o to, že ste sotva prišli, takže som nevedela, či si chcete e, najprv chvíľu vypočuť kolegov, alebo ste pripravená okamžite sa zhostiť slova. Takže nech sa páči, máte slovo. Prepašte, že som prišla neskoro. Chcem predstaviť e, to, ako sme pracovali na kompromisných návrhoch. Som členkou výboru pre ľudské práva. Tiež hovoríme o reforme e, práv. Všetky tieto témy sú úzko prepojené. Vypočula som si pripomienku kolegov socialistov, avšak vaša spravodajkynia Marianna Albiol bola dnes ráno na chôdzi výboru, podvýboru pre právo, takže Viem asi, ako na tom ste. Mám aj vaše návrhy na pozmeňovacie návrhy, aj na kompromisy. No a chcela by som sa teraz vyjadriť k niekoľkým bodom. Je tu podľa mňa jeden veľký problém, eh, pokiaľ ide o prácu na tejto správe. Nemalo by to byť, nemalo by to byť len zopakovanie správy, ktorá bola prijatá na plenárke minulý týždeň a ktorá sa týka európskej politiky. Tu ide o správu, podvýboru pre práva, o ktorej sa bude hlasovať na AFETE a ktorá sa týka ľudských práv a práv migrantov v tretich krajinách. Čiže problém, ktorému čelíme, je najprv pre, pre, premiesniť otázku migrácie v globálnom kontexte, čiže nie výlučne len s víziou, ktorú by som nazvala e, centralizovanou, pokiaľ ide o európske stanovisko, ale je dôležité, aby sme umiestnili realitu migračnej politiky ako takej. A tomu sa venujú aj úvodné ustanovenia správy, ktorú som predstavila. Snažíme sa zistiť, ako stojí otázka ľudských práv a práv migrantov v tretích krajinách a aké politiky Európska únia v rámci týchto rozvojových politik a mm, zahraničných politik môže zlepšiť alebo môže pomôcť zlepšeniu situácie. Na našom podvýbore sme vypracovali 300 pozmeňovacích návrhov, čo je trošku problém samo o sebe. Avšak diskusia dnes ráno bola veľmi konštruktívna, diskutovali sme s tieňovými spravodajcami a myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že sa pokúšame dopracovať ku čo najširšiemu konsensu. Som rada, že výbor DV e, tak budem rada, ak príjme výbor DV tieto, čas, tieto pozmeňovacie návrhy, prv, ako sa teda budú príjmať kompromisné návrhy. Myslím si, že vďaka tomu by sa dali integrovať pozmeňovacie návrhy DV do kompromisných návrhov. Myslím si, že máme spoločné stanovisko, ktoré je zásadné a ide o to, že politiky rozvojovej pomoci EÚ, aby sa nepoužívali na nesprávne ciele a aby sa ne, naďalej sústredili na otázku rozvojovej pomoci. Myslím si, že tu, stami, tu pred nami stojí veľká výzva a musíme si dať naozaj veľký pozor. O toto som sa s vami chcela podeliť, pokiaľ ide o moje vnímanie. A ešte raz to zopakujem, som naozaj veľmi otvorená priebehu našej spolupráce, pretože samozrejme tieto otázky a rozvojová politika sú zásadné Avšak nezabúdajme na to, že v tejto správe sa objavila výzva, ktorá sa týka ľudských práv práv migrantov. Pritom vieme, že veľa krajín, ktorých existuje rozvojová politika, tak medzi nimi je veľmi málo krajín, ktoré sa zaoberajú otázkou práv migrantov či dokonca, ženevský, či dokonca pokiaľ ide o rešpektovanie ženevského dohovoru, či práva na azyl. Takže naozaj toto sú témy, ktoré sú pre nás dôležité. Myslím si, že sa nám podarilo v rámci podvýboru pre právo dosiahnuť konsenzus na túto tému. Ďakujem pekne. I think we, we agree here. Ďakujem, myslím, že sa zhodneme na tom, že žiadame komisiu a rádu, aby vypracovala globálne riešenie pre migráciu, čiže samozrejme eh, musíme aj my v rámci výborov e, spolupracovať, aby sme sa ubezpečili, že tiež pokrieme všetky aspekty a aby nedošlo k tomu, že budú z jednotlivých výborov vychádzať rôzne stanoviska. Ďalší ročník, e, Šal. Ďakujem za slovo. E, ďakujem aj pani Virži mňa trápi pozícia a dôveryhodnosť Európskej únie v tejto otázke. Samozrejme, my všetci na tomto výbore sa zhodneme na tom, že je potrebné zabezpečiť ľudské dôstojné zaobchádzanie, e, ktoré rešpektuje dohovory, ktoré sme podpísali. Avšak slovník niektorých našich e, vodcov sa iba zhoršuje a namiesto toho, aby upokojili situáciu, aby zorganizovali pokojnú diskusiu na túto tému, tak naopak rozduchávajú oheň, čo je nepriateľné. Preto je naša úloha ešte náročnejšia. Po druhé, pokiaľ ide Myslím, že sa to nedá vyriešiť v stanovisku, ale je tu ešte jeden e, výbor, ktorý je za to zodpovedný. bude náročné vyriešiť tie krízy, ktoré sa v správe uvádzajú. Ja by som sa chcel vyjadriť o odseku 8, ktorý bol pozmenený, pokiaľ mám správne informácie, tak sa ten pozmeňovací návrh týkal zrušenia dlhov. Dlhy samozrejme sú likvidačné, pokiaľ ide o rozvoj krajín. Avšak pokiaľ existuje dlh, je potrebné, aby niekto požičal prostriedky. No a čo mňa trochu trápi v tomto odseku 8, aj v kompromise, je nedostatok e, zodpovednosti toho, kto ľahko rozdáva požičky, čiže ktorý neustále drží potom v šachu rozvoj tej krajiny, ktorá dostala požičku. Čiže sa súhlasím s zrušením dlhu, pokiaľ sa príjmú nové postupy. Vysvetlím to. E, namiesto toho, aby sme jednoducho zrušili dlh, tak e, dlžníci, e, veriteľia pardon, veriteľia by mali povedať v poriadku, sme pripravení sa vzdať peňazí, ktoré sme požičali rozvíjajúcej sa krajine X za podmienky, že táto dlha, tento dlh, ktorý už nebude vrátený veriteľovi, bude transformovaný dlhu, na dlh, ktorý by bol splatiteľný v miestnej mene. Čiže to, čo sa malo zaplatiť, sa nezaplatí veriteľovi, ale sa to rozdelí medzi základné sociálne sektory, ako je vzdelávanie, zdravotníctvo, e, trvalo držateľný, alebo teda vidiacký rozvoj, prístup k vode a tak ďalej. Čiže tá krajina by bola zodpovedná. Ne, nezrušili by sme ten dlh úplne, urobili by sme však to, čo sa nachádza v tomto pozmeňovacom navrhu, čiže by sme spravili niečo naozaj veľmi konštruktívne pre tú dotknutú krajinu e, v snahe o E, zavedenie zodpovednosti, v snahe o rozvoj, ktorý by bol udržateľný. Ešte neviem, ako bude hlasovať moja skupina popoludní, avšak pokiaľ výbor súhlasí, aby sme sa k tomuto problému postavili takýmto spôsobom, pokiaľ by ste boli ochotní e, sa špecificky postaviť k otázke dlhu, pokiaľ by sme sa dopracovali ku konsenzu na našom výbore, tak by som potom navrhol pozitívne mm, hlasovanie za kompromis číslo 2. Ďakujem, pani Hetele. Ďakujem za slovo. Myslím si, že náš kolega pán Silva Pereira a pani Veržier nám naozaj poskytli veľmi dôležité zaujímavé informácie, pokiaľ ide o samotnom, samotnej téme, čo sú ľudské práva, práva migrantov v tretich krajinách a s tým, aký, ako by toto vyzeralo z hľadiska európskej zahraničnej politiky, najmä z hľadiska ro, e, rozvojovej politiky. Súhlasím s predrečníkom, samozrejme nemôžeme vyriešiť všetky problémy, ktoré sa týkajú migrácie a azylovej politiky v tomto jednom stanovisku. Takže premyšľam nad tým, či by sme sa mali opäť e, pozrieť na to, či sú tam naozaj všetky prvky, ktoré sú uvedené v názve. Taktiež by sme sa mali špecificky zamerať na práva marginalizovaných skupín, mali by sme hovoriť o probléme základných dôvodov migrácie a riešenia týchto dôvodov. Avšak mám tiež otázku ku kompromisu číslo 8, o ktorom práve hovoril kolega. Myslím si, že tá prvá veta je trošku ne, ne, nesprávna. Hovorí sa tu o najmenej rozvinutých krajinách a ďalších rozvíjajúcich sa krajinách. Možno, že existujú, aj teda toho dlhu sa to týka, možno, že existujú nejaké inovatívne riešenia, tak ako navrhol kolega, ale nemyslím si, že v tomto kompromise je to zrovna najelegantnejšie možné riešenie. Každopádne pozmeňovacie návrhy zlepšili kvalitu tohto stanoviska. Ďakujem. Thank you. Um, do... Ďakujem. Pán Frunzulika. Yeah. Thank you very much. Uh- Ďakujem za slovo, pani predsednička. Dámy a páni, ja by som chcel hovoriť o pár prvkoch, ktoré by som chcel aj požiadať eh, spravodajcu, aby zapracoval do kompromisu. Najmä ide o fakt, že rozvojová politika EÚ a jej hlavným cieľom by malo byť a ostať e, zlikvidovanie chudoby. Po druhé, domnievam sa, že rozvojová pomoc by mala efektívne riešiť dôvody migrácie, či už sú tieto hospodárske, politické, sociálne, alebo závisia od životného prostredia. A chcel by som zdôrazniť, že programy rozvojovej pomoci by sa nemali používať výlučne na otázky migrácie a správy hraníc. V neposlednom rade musíme uznať kom- zložitosť, komplexnosť eh, medzi, pomeru medzi rozvojom a migráciou a nesmieme popierať to, že rozvoj môže pomôcť zmierniť nútenú migráciu tým, že sa navýši rozvojová spolupráca, zlepší sa budovanie kapacít, podporí sa riešenie konfliktu a podporí sa aj uznávanie ľudských práv. Chcel by som požiadať spravodajcu, aby zobral do úvahy všetky tieto myšlienky. Ďakujem pekne. Ďakujem, možno ešte ja by som sa k tomu vyjadrila, k tomu odseku 8 Ja si nemyslím, že porušovanie e, ľudských práv by sa okamžite mali zrušiť, pretože sa zruší e, dlh v niektorých krajinách dochádza k porušovaniu ľudských práv, pretože tam brutálne režimy, ktoré likvidujú svojich ľudí. Nemali by sme si vždy nutne myslieť, že tieto veci sú prepojené. Mali by sme jednoducho kritizovať režimy, kde si tie režimy zaslúžia kritiku. Ja chápem to vaše zmýšľanie, že by ste mohli dosiahnuť lepšie sociálne práva, lepší rozvoj v krajinách, pokiaľ by mali viac peňazí. E Avšak vieme zase na druhej strane, že všetky, nie všetky krajiny by nutne eh, míňali tie peniaze na, na správne veci, ako vzdelávanie, E, zdravotníctvo a tak ďalej, pokiaľ by nejaké fondy e, mali. A vieme trošku, čo sa deje aj vzhľadom na Panama Papers, za tie informácie, ktoré unikli minulý týždeň, keď sa ľudia rozhodnú peniaze odložiť mimo dosahu verejného dozoru. Čiže ja chápem aj vaše stanovisko, pokiaľ ide o odsek 8, ale nemyslím si, že toto je správne miesto, kde by sme takéto pocit mali e, vyjadrovať. Je tu SVČ, avšak nechcú sa ujať slova, pokiaľ som to pochopila správne, takže dám slovo naspäť spravodajkyni. Nech sa páči. Chcem poďakovať všetkým za vystúpenia aj za konštruktívny tón. Mám zo pár komentárov. Všetkým nám je jasné, že v jednom stanovisku nemôžeme zachytiť všetky aspekty súvisiace s migráciou, ale musíme sa obmedziť na otázky ľudských práv v tretich krajinách a diskrepancie nie sú ani v tomto, to je podľa mňa jasné, ale e, diskrepancie sú či v rámci tohto stanoviska a pod tento titul spadá aj kritika toho, akým spôsobom politicky EÚ vplývajú na tretie krajiny, v súvislosti s migráciou a ľudskou právou. Ja chápem tie naše rozdiely v tomto bote a my sme chceli uviesť to ako politiky EÚ, nadnárodné spoločnosti, zahraničný dlh, vojenské operácie, ako toto všetko vplýva na ľudské práva v tretich krajinách. Po tejto rozprave je jasné, že aj keď sa sme vychádzali z dosť rozdielných názorov, podarilo sa nám vypracovať kompromisy a že to stanovisko presadíme a preto ďakujem eh, všetkým za vašu prácu. K otázke verejného dlhu tam bolo najviac vystúpení. Ďakujem pánovi Gerensovi, to bolo naozaj veľmi dobré vystúpenie a je zaujímavé, čo by sme mohli urobiť eh, v našom výbore nejakú diskusiu o otázke odpustenia zahraničných dlhov. Myslím, že to je téma zaujímavé pre nás všetkých. E, v rámci tohto stanovisku neviem, aké máme aký máme manevrovací priestor, či ešte môžeme predložiť nejaký ústny pozmeňovací návrh alebo zmeniť kompromis, pretože myšlienka je zaujímavá, napríklad napojiť to na sociálne výdavky, a na reštrukturalizáciu verejného dlhu alebo na reštrukturalizáciu sociálnych výdavkov. Pokúsime sa o to ešte teraz a na záver nejakým spôsobom začleniť. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. Ešte by som vám chcela kolegovia pripomenúť, že či ešte pani Veržie chcete niečo doplniť? Pokiaľ nie, tak vám prajem veľa šťastia. Máte zjavne veľa pozmeňovacích návrhov k tejto správe. Myslím si však, že táto správa je veľmi dôležitá. Viem, že dnes máte aj tlačovú konferenciu s Beatrice o sexuálnom násilí v Čade. A náš výbor by si veľmi rád vypočul viac aj o tejto téme. Dnes sme hovorili vo výbore o riešení rodových otázok a násilie založené na e, pohlaví je veľmi dôležitá téma, takže vám prajem veľa šťastia na tlačovej konferencii. Takže môžeme prejsť e, ďalej na bod číslo 9. Máme tu hostia. Je to veľmi dôležitý bod, dúfam, že tu kolegovia zostanú. Bod číslo 9 týka sa preskúmania Európskeho konsenzu o rozvoji Máte to v zložke pod číslom 9. Je to dokument Nemeckého rozvojového inštitútu. O tom budeme hovoriť a ako vravím, vo vašej zložke sa to nachádza pod číslom 9. Okay, colleagues, as I said, this is an extremely important Kolegovia, ako som povedala, toto je pre náš výbor veľmi dôležitá téma. Na poslednej schôzi sme kolegov informovali, že vzhľadom na rozvojové ciele Európska komisia uvádza, že chce aktualizovať Európsky konsenzus o rozvoji. Mnoho kolegov bolo v členy parlamentu, keď bol tento európsky konsenzus z roku 2005 podpísaný. Podpísali ho predsedovia komisie rady a pre parlamentu a neskôr potom aj predseda SVČ. Čo je dôležité, že to bol prvý dokument, kde sa nastavili univerzálne princípy toho, ako by mala fungovať rozvojová politika nielen pre EÚ, ale aj pre členské štáty. A od roku 2005 tu bola veľká snaha mm, prepojiť spoluprácu členských štátov a EÚ, aby boli spoločné aktivity, spoločné plánovanie, aby tá pomoc mala naj, čo najväčší dopad. Bolo to vyše, pred vyše desiatimi rokmi. V roku 2005 sme boli veľmi ambiciozní, spravili sme tu kampaň Nech je chudoba minulosťou. Bol tam summit, kde každý slúbil, že prispeje 0,7% z rozpočtu na e, rozvojovú pomoc, avšak potom došlo k hospodárskej kríze, máme viac konfliktov, vyššiu mieru nestability, trošku pesimistické, pesimistickejšie vnímanie sveta, než tomu bolo v roku 2005. Čiže komisia oznámila, že chce aktualizovať konsenzus, chcú spustiť verejné konzultácie od e, mája do konca augusta Komisia potom v novembri predstaví Rade a parlamentu nový návrh konsenzu. No a náš e, výbor na nadchádzajúcich mesiacoch vypracuje správu, vďaka ktorej sa budeme pokúšať ovplyvňovať komisiu pri navrhovaní nového konsenzu. Spravodajcovia budú z EPP a z SD pretože to je veľmi dôležitý dokument a nastaví budúcnosť rozvojovej politiky. Preto som rada, že pomerne v krátkom čase sa nám podarilo pozvať Kristin Hakiner z Nemeckého rozvojového inštitútu. Oni sú naozaj na čele tejto oblasti, pretože ako prvý vypracovali dokument, ktorý obsahuje to, čo by sme mali v tom konsenze očakávať. Dávam slovo Kristin. Um, um, Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň za pozvanie k tejto dôležitej diskusie, že ste mi umožnili byť súčasťou tejto dôležitej diskusie úplne na začiatku celého procesu, ako pani predsednička povedala. Diskusia o reforme Európskeho konsenzu práve začala. Myslím si, že to bude veľmi dôležitá diskusia pre európsku rozvojovú politiku revidovaný európsky konsenzus pravdepodobne e, bude takou vedúcou líniou e, rozvojovej politiky v ďalších rokoch. Európska rozvojová politika v, prechádza e, obdobím hlbokých zmien. V rámci EÚ máme početné krízy, ktoré tu sú, najskôr hospodárska, rastúca nerovnosť medzi členskými krajinami a medzi Eh, krajinami, narastá populizmus, eh, takisto utečenecká kríza tu je. To nie je len vnútorná otázka. Má dopad na to, ako je Európa vnímaná partnermi a tiež to má dopad na dôveryhodnosť a legitimnosť európskej rozvojovej spolupráce. Zároveň a paralelne tu máme mnohé globálne výzvy, ktorými EÚ čelí, meniaci sa um, medzinárodný kontext, klimatické zmeny, strata biodiverzity, nerovnosť, uh, zmeny v uh, úrovniach chudoby, uh, takisto znižujúci sa priestor pre politickú diskusiu v rozvojových krajinách, um, zraniteľnosť nielen v rámci susedstva, ale aj mimo tento rozmer, čiže domáce výzvy a meniaci sa globálny kontext. A v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch budeme spolu s komisiou a SVČ disky, diskutovať o tom, aká je úloha rozvojovej politiky v tomto širšom kontexte európskych vzťahov. Čiže otázky budú, čo môže rozvojová politika dosiahnuť, aby riešila tieto výzvy a prispieť k udržateľnému rozvoju ako rozvojová politika môže užšie spolupracovať s ďalšími oblastiami politiky, aby sme podporili globálnu ako napríklad obchod, klíma alebo humanitárna pomoc. Myslím si, že načasovanie tejto diskusie eh, o Európskom konsenze je veľmi dobré. Je tu možnosť ukázať nielen Európanom, ale aj partnerom, že napriek všetkým týmto výzvam, ktorým EÚ čeli, je tu silný záväzok a angažovanosť rôznych hráčov posilniť spoluprácu a užšie spolupracovať. Prvá otázka je, čo Európsky konsenzus o rozvoji, ktorý bol e, podpísaný v roku 2005 a 2006, dosiahol. Bolo to poprvýkrát, kedy EÚ e, vypracovala spoločné usmernenia a víziu pre európsku rozvojovú politiku o inštitúciách, pre inštitúcie a členské krajiny. Eh, zvýšila sa tým viditeľnosť alebo vizibilita európskej politiky. Bol to signál, že európska rozvojová politika je viac ako len eh, zoznam eh, európskych členských krajín inštitúcií. Mal to vplyv na diskusie o finančnom rámci, hlavne pokiaľ ide o rozvojové spoluprácu v roku 2007 a s, ním, s tým spojené nástroje. Takisto sa formovala hospodárska rozvojová politika pre mnohé členské krajiny a zohralo to dôležitú úlohu aj v posilnení vplyvu EÚ na medzinárodné diskusie o efektívnej pomoci v minulých pár rokoch, teda tento dokument je z roku 2005, a tento dokument strátil svoju relevantnosť, druhá časť konsenzu, o ktorej sa diskutuje, sa týka toho, aká je politika európskych inštitúcií, komisie. To bolo nahradené agentov pre zmenu. A európsky konsenzus bol silne zakotvený v diskusiách o mileniových rozvojových cieľoch. Je tu jasná potreba Um, nejakých hĺbkových uh, revízií. Nový konsenzus by mal opäť byť silným politickým prehlásením, mal by načrtnúť strategickú víziu európskej rozvodovej politiky, mal by to byť krátky dokument, zdôrazniť len hlavné princípy a priority európskej rozvojovej politiky. Pravdepodobne to nebude veľmi detailné. Chcela by som využiť e, zvyšných 5-6 minút na to, aby som hovorila o štyroch bodoch, ktorý Moleko z Nemeckého rozvojového inštitútu a ja pokladáme za dôležité a ktoré by mohli byť takými hlavnými bodmi diskusie. Predovšetkým je veľmi jasné, že agenda 2030 pre udržateľného rozvoja, ktorá bola schválená v septembri minulého roka, by mala byť kľúčovou referenciou, e, rámcom pre nový konsenzus. Agenda pre zmenu definovala dve priority pre rozvojovú politiku Ruskej inštitúcii a demokratickú správu a inkluzívny rast. Pravdepodobne toto sú dobre východiskové body pre diskusiu, ale vo svetle e, agendy 2030 a takisto aj v rámci klimatickej dohody z Paríža z minulého roka globálnej výzvy a klimatické zmeny sú zakotvené v novom konsenze. Je tu potreba rozšíriť ciele európskej rozvojovej politiky a e, sústrediť sa musíme na globálne výzvy, klímu, udržateľnosť a tak ďalej. To bude teda tá prvá vec, ten prvý bod. Druhý bod je spojený s úzkou spoluprácou s rozvojovými krajinami, hlavne s krajinami s nízkymi príjmami. E, táto skupina sa rozšírila na 104 členov Tie sú producentami 30 globálneho HDP, ale e, je tam veľa chudobných ľudí, asi polovica e, celkovej populácie. Takže toto je centrom našej práce. Tieto krajiny e, tvoria homogénnu skupinu, teda netvoria homogénnu skupinu, par, pardon, je tam veľká diverzita, ale je jasné, že sú veľmi relevantnými partnermi, preto aby sme ošetrili tie globálne výzvy a pracovali s nimi na týchto výzvach. Európska komisia zmenila svoju politiku, pokiaľ ide o ich vzťahy e, s týmito krajinami, e, ktoré majú stredný príjem. E, je tu väčšia diferenciácia a v rámci viadročného finančného rámca táto pomoc sa znížila alebo bola zoškrtaná. Paralelne s týmito diskusiami na európskej úrovni prebiehajú podobné diskusie v mnohých členských krajinách a členské krajiny sú v procese redefinovania svojich vzťahov e, s krajinami, ktoré majú takú strednú úroveň príjmov. Toto je veľmi vhodné načasovanie, pretože je tu konsenzus medzi európskymi krajinami a inštitúciami, ako sa angažovať vo vzťahu k týmto krajinám, ako e, vypracovať stratégiu spolupráce. Podľa mňa diskusie o spolupráce s týmito krajinami boli trošku také defenzívne v tom zmysle, že sa sústredili hlavne na otázky toho, kde, kedy, ako znižovať e, rozvojovú pomoc a spoluprácu. A sú tu zásadnejšie otázky, a síce ako sa angažovať s týmito krajinami v globálnom udržateľnom rozvoji a v prípade, v prípade, že už tá rozvojová pomoc nebude taká rozsiahla. Čiže ako Európska únia môže vytvoriť spoluprácu a balíky spolupráce kombináciou rozvoji klímy a ostatných oblasti, ktoré budú atraktívne pre tieto krajiny, aby sa angažovali s EÚ. A myslím si, že Agenda 2030 je dôležitou referenciou pre spoluprácu s týmito krajinami a ak Európa to bude považovať za seriózne implementáciu Agendy 2030 vo svojej externej politike, tieto krajiny budú našimi kľúčovými partnermi pre spoluprácu. Tretí bod sa týka využívania spolupráce s krehkými krajinami, zraniteľnými krajinami, ktoré sú súčasťou diskusie o európskom konsenzu. E, tá zraniteľnosť je oveľa e, vážnejšia ako v roku 2005, keď sa o tomto hovorilo poprvýkrát. Um, sú tu uh, určité mm, predpovedia, ktoré hovoria, že v roku 2030 tieto krajiny uh, um, budú početnejšie a úloha rozvojovej pomoci môže vážne pomôcť ošetriť tento aspekt uh, zraniteľnosti, brániť konfliktom a toto bude kľúčové pre konsenzus. V tomto ohľade eh, jedna dôležitá téma je, ako zabezpečiť to, že Európska únia nebude využívať pomoc na uh, podporu krátkodobej bezpečnosti a stability, ale aj dlhodobej stability a inkluzívnosti inštitúcií. Zdá sa, že je tu silný tlak na to, aby európska pomoc sa sústredila teda aj na krátkodobú bezpečnosť, ale e, ide hlavne o štrukturálne reformy bezpečnostného sektora. A vo svetle tohto kontextu e, nielen krajiny nášho susedstva, ale aj iné krajiny sú dôležité. Zároveň je tu toto musí ísť ruka v ruke s demokratickými inštitúciami a reformami, aby sa zabezpečilo to, že Európska únia bude podporovať dlhodobejšiu stabilitu, nie len tú krátkodobú. Ďalšia diskusia v spojení s spoluprácou s týmito Ehm, zraniteľnými krajinami sa týka eh, vzťahu medzi rozvojom, humanitárnou pomocou, rozvojovou pomocou. Je tu Európsky konsenzus z roku 2008 o humanitárnej pomoci a teraz eh, by sme mali zabezpečiť to, aby tieto vzťahy humanitárnej pomoci boli oveľa také záväznejšie. A štvrtý a posledný bod z mojej strany sa týka otázky politickej koherentnosti to bol jeden z dôležitých aspektov európskeho konsenzu a síce táto téma je silne zakotvená v konsenze a konsenzus prispel k tomu, aby sa to došiel, dostalo vyššie e, v zozname priorít. Jedna taká kľúčová vec je tá, že rozvojová politika môže urobiť len málo, aby podporila e, agendu koherentnosti v prípade, že ostatné politické e, oblasti nemajú silné stimuly. Asi pred týždňom, myslím, že to bolo v stredu minulý týždeň, sa diskutovalo eh, s vysokou predstaviteľkou a podpredsedníčkou eh, Mogherini o európskej globálnej stratégii pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. A pani Mogherini eh, povedala niečo veľmi dôležité, že nová globálna stratégia by mala skutočne byť globálnou. Definovať priority nie len pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ale aj pre SVČ e, širšie, vrátanie rozvojovej politiky. Takže ja si myslím, že je dôležité, aby ako, vy ako výbor ste sa silne zasadili toho, že ten, toto bude kľúčová priorita pre SVČ všeobecne a pre globálnu stratégiu ako takú, keďže to potom zjednoduší aj uh, tie otázky, ktoré sa týkajú koherentnosti. Bolo by oveľa jednoduchšie podporovať e, politickú koherentnosť v udržateľnom rozvoji, ak by to bolo zakotvené v globálnej stratégii a keby toto bolo súčasťou európskeho konsenzu. A možno ešte dve, tri pripomienky na záver. Ako som povedala na začiatku, táto diskusia o konsenze bude veľmi dôležitá, pretože pravdepodobne to bude formovať e, budúcnosť SVČ, hlavne v rozvojovej politike, v ďalších rokoch. Pravdepodobne to bude mať silný vplyv na diskusy o e, finančných nástrojoch v, v, v ďalšom viacročnom finančnom rámci v roku 2020 a taktiež to načrtne smerovanie budúcich vzťahov s africkými krajinami, krajinami Karibskej oblasti a Tichomoria. E, a to je súčasťou diskusie a preto si myslím, že bude kľúčové, ako tento proces bude zorganizovaný v rámci tých bežných postupov. <clears throat> Ehm, musíme e, diskutovať s týmito partnermi, podeliť sa o to, čo oni očakávajú od európskej rozvojovej politiky a ako oni vnímajú európsku rozvojovú politiku, ako by táto mohla byť pre nich užitočná v budúcnosti. Takže v rámci Nemeckého rozvojového inštitútu, ale aj e, v spolupráci s našimi partnermi sa veľmi tešíme na túto diskusiu a tiež e, by sme radi spolupracovali aj s vami e, v tejto oblasti. Ďakujem. Okay, v poriadku, ďakujem pekne za vaše také prvé myšlienky toho, o tom, čo by malo byť e, v tomto európskom konsenze. Ako prvý rečník je rečník z EPP. E ďakujem pekne, ďakujem aj e, rečničke za informácie. Hovorila o súčasnom konsenzu, o rozvoji Hovorili ste o tom, že by to malo byť súčasťou agendy 2030. E, teraz tu máme e, inovatívnejší e, rámec tohto európskeho konsenzu. Toto by malo byť kľúčové, jedna z kľúčových tém, ktorú musíme brať do úvahy, keď sa pozrieme na to, čo hovorí e, Nemecký rozvojový inštitút, napríklad e, udržateľný e, koncept bezpečnosti, otázka demokratickej správy a riadenia. To je v súlade s tým, čo je obsahom aj našich úvah v EPP. Takže <clears throat> v tomto zmysle tieto aspekty sú takého charakteru, že ich chceme aj my brať do úvahy v novom európskom konsenze o rozvoji. Samozrejme, že sú aj iné témy, e, ktoré sa týkajú financovania, implementácie týchto e, politik a inovatívnych spôsobov financovania e, a cieľov, ktoré sú tu obsiahnuté. To sa dotýka priorit európskej rozvojovej politiky, definície, poradia, ako sa to interpretuje. O tom sa bude určite diskutovať aj s predstaviteľom OECD neskôr. Všetky tieto témy by mali byť otvorené a odzrkadlené v novom koncenze. Otázka inkluzívnosti inštitúcií, špecificky teda tá, o ktorej ste hovorili, mala by byť dlhodobá, nie len krátkodobá na tom, s tým samozrejme súhlasíme a myslíme si, že rozveva spolupráca a jej priority by mala byť, toto by malo byť inkluzívnejšie, je to kľúčové preto, aby sme dosiahli naozaj udržateľný rozvoj. Toto je len zo pár e, bodov, ktorých som sa chcel dotknúť v tejto prvej výmene názorov ak to teda môžem takto sformulovať. Samozrejme, budeme sa tomu hĺbšie venovať a sme, pripravujeme našu správu a tento proces prípravy teda povedie k príprave nového dokumentu. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem. Pán Görens. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj našej rečničke, že uviedla diskusiu touto veľmi zaujímavou analýzou. Poukázali ste na tie rozhodujúce aspekty nášho postupu. Ja si ale kladem otázku, čo sa stane, ak sa nedohodneme s komisiou a radou e, k tomuto konsenzu. A Odpoveď je jasná, nestane sa nič. A druhá otázka, ktorú si kladiem, ak sa nám podarí dohoda. A odpovede odpoveď je znovu nie, za podmienky, že budeme seriózne pristupovať k tomu, čo bude v dokumente. A prvá podmienka aplikácie tohto konsenzu z roku 2005 je, že tento argument sme nebrali seriózne a vážne do úvahy. Neuvažovali sme o možnosti dialogu za radou. Tá je takmer vždy neprítomná, nesedí za rokovacím stolom a teda je veľmi ťažké sa e, dohodnúť na konsenze. A potom, keď skonštatujeme, že to nefunguje, hlavne vo financovaní, a dôkaz bude v Addis ABB, že sme neboli schopní zvládnuť e, elementárne aspekty hlavne vo financovaní rozvojovej pomoci, hlavne pokiaľ o 0,7 HDP. Môžeme uvažovať o novom európskom konsenze pre rozvoj, kde sa bude hovoriť, že ak e, do 15 rokov sa nám nepodarí zrealizovať to, čo sme si stanovali v roku 2015, či predtým, či potom, tak sa dohodneme o novom termíne a presunieme to a presunieme aj ciele, ktoré treba zrealizovať. Ale ja si myslím, že by sme od troch inštitúcií mali žiadať nejaký e, postup, ktorý by bol dvor, dôveryhodný. Stier to správne povedal. Tu nejde len o nejaké oznámenia, tých je dosť, ale potrebujeme vôľu ich zrealizovať a mechanizmy, ktoré by aplikáciu e, kontrolovali, ale my takéto kontrolné mechanizmy nemáme. Takže úplne prvý cieľ pri týchto rokovaniach by malo byť, ak sa dohodneme na niečom, povedzme si, čo treba urobiť a urobme to. A dajme si aj prostriedky a vytvorme prostriedky kontroly, aby to, čo sa prislúbilo, sa aj zrealizovalo. Zoznam neúspechov z posledného Európskeho konsenzu o rozvoji, ten zoznam je naozaj veľmi dlhý. Druhý bod. To, čo je potrebné urobiť, Musíme byť rozhodnejší, zodpovednejší, koherentnejší, inovatívnejší, dôraznejší a konkrétnejší pri postupe. Poukázali ste na rozhodujúci bod, o ktorom sa bude veľa diskutovať. Ako budeme naďalej aplikovať princíp diferencovanosti, môžeme povedať po tom, čo sme už niečo skonštatovali a síce krajiny s priemerným príjmom vytvárajú zdroje a tieto by mali e, udeliť na rozvoj. A povedali sme, že 50 chudobných je v tých zraniteľných krajinách, tých 50 e, chudobných bude naďalej žiť v krajinách, ktoré sa rozvíjajú, teraz, alebo sa už rozvinuli, alebo sú aj priemyselné. A čo urobíme? Naďalej budeme pridelovať financie na rozvoj chudobným v rozvíjajúcich sa krajinách. Komisia sa jasne rozhodla, my sme to podporili v parlamente, aby sme ustúpili od takéhoto financovania a ako budeme testovať zodpovednosť rozvíjajúcich sa krajín. Ako tieto princípy uvedieme do praxe bez toho, e, že by sme ohrozili už tie financie, ktoré už teraz veľmi chýbajú, keď vieme, ako neradi členské štáty chcú financovať Trastový fond pre Afriku, no to je naozaj hamba. Boli sme v Lavalete, robili sme veľké oznámenia a teraz máme asi 11 či 12 financovania v porovnaní s tým, čo, aké oznámenia sa urobili v Lavalete v samite EU-Afrika, stabilita EU e inštitúcia a tak ďalej, riadenie áno, ale treba dodať, okrem úvah o metóde aplikácií, aj regionalizáciu. Podľa mňa je rozhodujúca. Venovali sme sa pred chvíľou otázke migrácie, zjednodušenie a regionálneho prístupu. 90 chudobných migruje v rozvojových krajinách, v regiónoch, v geografických celkoch určitého charakteru a budeme potrebovať odpovede, aby sme posilnili účinnosť a riadenie na regionálnej úrovni. Záverom, a tiež je veľmi dôležitý, a budeme musieť čeliť, sú to vlastne dva vo financovaní. Čo nám odporúčite, aby peniaze určené predovšetkým na boj proti chudobe aby sa nepresunuli e, k tým, ktorí budú bojovať proti klimatickým zmenám, pretože aj v, našom, v našich inštitúciách, aj v parlamente je akýsi boj o to, akým spôsobom sa toto všetko bude financovať. Ani komisia, ani členské štáty sa doteraz nedohodli na jasnom rozlíšení toho, čo pôjde na boj proti chudobe a ak sa táto definícia príjme, tak potom samozrejme nemôžeme financovať iné politiky, ktoré ale musíme financovať z nových zdrojov, tak sa musíme dohodnúť aj na princípe definície dodatočného financovania pre klimatické dôvody. A ďalší bod. O tom tiež budeme diskutovať do budúcnosti, ako budeme financovať posilnenie riadenia hlavne hľadiska bezpečnosti a to samozrejme zatieni všetky ostatné aspekty, vždy bude, keď bude nejaký bombový atentát či teroristický čin, tak eh, tu bude obrovská snaha eh, zafinancovať všetky tieto potreby, informačné služby, verejné služby, policajné eh, služby a tak ďalej ale z čoho sa to bude financovať? Z rozvojového rozpočtu alebo sa bude uvažovať o dodatočných financiách? Toto ja očakávam. Potrebujeme naozaj veľmi, veľmi jasnú, priezračnú stratégiu všetkých potrieb, zadefinovať ich a požiadať členské štáty, či sú ochotné e, financovať toto všetko. Keď vidím volu členských štátov že chcú byť otrokmi 1% národných príspevkov do EU rozpočtu s možnosťou rozpočtovať Európsky rozvojový fond. Ak ostaneme v tomto limite, celý európsky rozpočet bude mať problémy a myslím, že to pôjde na úkor rozvojových politík, takže treba to je pekné, treba, vymýšľame si potreby, ale musíme byť zodpovední a dôveryhodní aj v členských štátoch. A posledná od, odporúčanie. Chceli by ste byť hovorcom Európskeho parlamentu a povedať, že jediný spôsob, ako ako sa budú rešpektovať prijaté záväzky členských štátov a ako je to, že budú merateľné a, a že budú kontrolovateľné. A to je tak, aby DV mal kompetencie povedať, že áno, pred týmto výborom vystúpia tie inštitúcie, ktoré nesplnia svoje sľuby, tí, ktorí budú niečo prislúbovať a budú robiť niečo iné Treba ukončiť túto maškarádu, keď všetci neustále unikajú pred svojimi povinnosťami, aby sa zodpovedali hlavne parlamentným inštitúciám. Ak chceme ísť cestou európskeho rozvojového konsenzu, tak e, to nemôže byť kolektívne klamstvo, ktoré zdieľajú tri európske inštitúcie a prišla hodina pravdy a skúsenosti, ktoré máme z predchádzajúcich rokov, by mali byť posledným eh, signálom, aby sme išli tým smerom, ktorý som naznačil. Maria Hojbok. Ďakujem pekne, Maria Hojbok. Ja, herzlichen Dank, Frau. Áno, ďakujem pekne, eh, pani Kaneš. Vítajte v našom výbore. Ďakujem za vaše informácie o, o väčšom prepojení týchto konsenzov. Pán Gerez o tom hovoril a ja by som k tomu chcela tiež prispieť zdôrazniť eh, chcem hlavne politickú koherentnosť. To je určite nevyhnutné. Treba to určite implementovať eh, a to sa týka aj obchodnej politiky v našom vlastnom záujme, aby tu bola koherentnosť, aby bola stále eh, rýchlejšia. Ešte k financovaniu potrebujeme dodatočné prostriedky, rozvojová politika je spojená aj s klimatickými cieľmi z COP21. Je taktiež potrebná súčasť, ale podobná otázka z mojej strany sa týka aj bezpečnostných tém, hlavne v labilných eh, krajinách. Tam bezpečnosť sa musí brať vážnejšie, hlavne ale aj rozvojové financovanie. Tu vidím konflikt pretože eh, bezpečnostná politika je taká bokom a čo vlastne chceme, eh, čo chceme podporiť, to musíme aj financovať. A nie si stanoviť len veľa cieľov. Aj financovanie je potrebné ošetriť. V tomto konsenze je dôležitá aj zodpovednosť súkromného sektora to má veľa výhod, pretože e, zaangažovanosť tohto súkromného sektora, ale zároveň je tu aj spojená zodpovednosť e, sociálne štandardy, ehm, štandardy v životnom prostredí. to sa bude určite dotýkať aj tohto súkromného sektora potom moje postrehy a tam sú dve špecifické otázky, ktoré by som ešte mala, či by konsenzus e, mal naďalej tieto dve časti, princípy EÚ a členských krajín na jednej strane, na druhej strane z spoločenské, európske rozvojové politiky. To je prvá otázka. A druhá otázka, e, e, Európsky etický kódex, komplementarita, to úzko súvisí so, so samotným konsenzus, ako e, bude potom prebiehať to obnovenie toho konsenzu, aký to bude mať vplyv. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Maria. Len niekoľko komentárov ešte z mojej strany a potom poprosím Európsku komisiu, aby povedala pár slov. Myslím si, že vaše návrhy sú zaujímavé Diskutujeme o budúcnosti dohody z Kotonu, to je jasné. Musíme to tak e, nejak prepojiť a to aj zdá sa, že navrhujete že by sme nemali mať e, privilegované vzťahy s niektorými krajinami a ostatné vynechať. Všetky rozvojové krajiny by mali mať rovnaký režim zaobchádzania. To sa zdá, že vyplýva z vášho komentára. Žiadna diskriminácia že teda dohoda Kotonu by mala pokračovať. Je to veľká diskusia o tom, ako, mm, teda bolo by zaujímavé počuť váš názor na túto tému. A potom e, sú tu prípady krajín, ktoré boli diskriminované, ak by ste to mohli spomenúť. <clears throat> Myslím si, že bezpečnostná téma je dôležitá, ako rozvojová politika zapadá e, do takého širšieho rámca bezpečnostnej politiky. To je ďalšia taká veľká téma. otázke krajín so e, stredným príjmom, priemerným príjmom, teda mali by ste nám povedať, čo si myslíte, aký bude výsledok tejto diskusie. Je dôležité mať vzťahy s týmito krajinami s priemerným príjmom. Nie je to len o pomoci, či je tá pomoc menej dôležitá ako iné formy dohody, napríklad obchodné dohody, politická spolupráca a tak ďalej ale keď sa teda budeme sústrediť na tieto krajiny s priemerným príjmom, e, nie je tu riziko, že stratíme zo zreteľa e, aspekt chudoby, pretože išlo hlavne o znižovanie chudoby. A, e, a niektoré z krajín, ktoré boli najviac ovplyvnené klimatickými zmenami, ostrovné krajiny. Ako vidíte <clears throat> to zachovanie priorit na, alebo teda zachovanie toho dôrazu na chudobu. vidím, že tu máme aj naše rozvojové oddelenie. Možno by sme mali hovoriť o nejakom rozvoji, ako ten konsenzus fungoval. Čo sa vlastne zmenilo oproti roku 2005 v porovnaní s rokom 2016 v rozvojovej politike? Stali sa tie veci naozaj? Je tu väčšia spolupráca s rozvojovými krajinami? Máme tu viacej tých politik? E, priamo v teréne. Toto by bolo zaujímavé počuť. Je tu veľa teórií, ale čo sa deje v realite? Cítia ľudia zmenu? Máme e, menej nedokončených projektov, v porovnaní s minulosťou sú tu dlhodobejšie perspektívy. Toto by som chcela e, sa spýtať. A Gaspar Fontini teraz má slovo z DigiDevco. Nech sa páči. Thank you, thank you. Ďakujem za slovo, pani predsednička. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za túto príležitosť vypočuť si túto veľmi obohacujúcu diskusiu. Bolo to pre nás veľmi užitočné a myslím, že presne takéto niečo musíme robiť, keď pracujeme na novom konsenze, pretože vďaka výmene nás rozumia s novými aktérmi, to môže priniesť dobré výsledky. No a ešte by som chcel naozaj stručne povedať pár vecí, ktoré by mohli diskusii napomôcť. Poprvé, keď zvažujeme na reakciu na agendu 2020 a na prácu, ktorú odvádzame na aktualizácii Európskeho konsenzu o rozvoji, tak by sme mali myslieť na to, že aktualizácia tohto konsenzu o rozvoji je jednou z častí agendy 2020. Už teraz sa to nachádza v pracovnom programe komisie. Existuje oznámenie, kde by sa malo vysvetliť, ako Európska únia chce riešiť externé aj interné aspekty agendy 2030, čo je veľmi dôležité, pretože to je všeobecný program, takže musíme zvážovať aj interné a externé záležitosti. Je tam veľa kľúčových e, tém, ktoré sa budú nachádzať v iných dokumentoch, nie v dokumente o európskom konsenzu, ale my sa musíme obezpečiť, aby boli všetky koherentné. Ale ako som hovoril, nie všetky prvky sa budú nachádzať v európskom konsenze o rozvoji. Po druhé, keď hovoríme o aktualizácii e, konsenzu, prvá vec, ktorú treba zohľadniť, je agenda 2030. Tá pôvodná bola založená na mileniových e, cieľoch rozvoja. Teraz máme nové cieľe, avšak to nie je jediná zmena na medzinárodnej scéne. Bola tu Párižská konferencia a ďalšie konferencie. A výstupy všetkých týchto konferencií by mali byť zohľadnené v tomto konsenze. Budeme sa snažiť zapracovať aj všetky trendy, o ktorých sa tu hovorilo. Niektoré sú už uvedené v agende 2030, avšak pokiaľ my chceme, aby tento text bol relevantný v roku 2030, tak musíme zapracovať do reakcie už všetky trendy, ktoré teraz zaznamenáme vo svete a v hospodárstve. Po tretie, chceme naozaj intenzívne konzultovať s vami, s členskými štátmi, s občianskou spoločnosťou, so súkromným sektorom. a otvoríme už veľmi skoro internetové verejné konzultácie. Nemôžeme si to urobiť. Nemôžeme to robiť sami, musíme to urobiť v spolupráci s vami. Pokiaľ ide o samotný obsah nového konsenzu, tak samozrejme teraz je ešte príliš skoro na to, aby sme hovorili, aký bude finálny obsah, avšak mnoho tých prvkov, o ktorých sa tu hovorilo, budú zapracované do diskusie. Myslím si, že je jasné, že v agende 2030 existuje vôľa venovať sa otázkam udržateľnosti a redukcii chudoby. To musíme zvážiť. Ako toto posolstvo budeme šíriť, ako to budeme implementovať, ako pomôžeme rozvíjajúcim sa krajinám, aby tiež verili vo svoje vlastné ciele, pokiaľ ide o náplňanie e, verejných záväzkov ktoré majú v programe. No a musíme prepojiť tri rozmery udržateľného rozvoja. Taktiež sa tu hovorilo o vyvíjajúcej sa geografii chudoby. Vieme, že chudobný, chudobných bude stále viac a viac v tých krajinách, ktoré trpia konfliktom, ktoré sú zraniteľné, ktoré sa nedokážu dobre zorganizovať. V týchto krajinách nedochádza žiadnemu pokroku, pokiaľ ide o ciele milénia. Na toto sa musíme zamerať, prepojiť to s bezpečnostnou politikou, s humanitárnou politikou. A myslím si, že my v EÚ sme povolanejší na tieto otázky než iní aktéry, pretože práve pretože máme možnosť e, konať na viacerých úrovniach. Na druhej strane Sú niektoré rozvíjajúce krajiny, ktoré sa rozvíjajú na základe bilaterálnej, napríklad na základe bilaterálnej spolupráce. To neznamená, že tieto krajiny už nemajú problém. Znamená to, že musíme myslieť, aký typ spolupráce prispôsobíme ich konkrétnej situácii. To je ďalšia úvaha, ktorú musíme eh, odviesť. No a ďalšia vec, ktorá si myslím, že je dôležitá, otázka nerovnosti. Napríklad rodovej nerovnosti. Táto téma je veľmi intenzívne formulovaná v agende 2030 a my to musíme tiež zaznamenať aj v konsenze. Taktiež musíme hovoriť o prostriedkoch implementácie. Pre mnoho krajín je dôležité jasný záväzok EÚ tomu musíme dostať. Ale aby sme splnili cieľe agendy, musíme zmobilizovať ďalšie zdroje. Musíme zabezpečiť, že naša politika je koherentná. Táto koherentná politika musí byť realitou a ako naozaj dostať svojmu záväzku čo najpratívnejším spôsobom, pokiaľ ide o európsky konsenzus. Ďakujem, myslím si, že by bolo užitočné pretože vy hovoríte, že existuje viacero iniciatív, ktoré iniciatíva chce e, spustiť v rámci agendy 2030. Takže možno by bolo dobre, keby ste mohli sekretariatu poslať nejaký prehľad toho, čo má komisia v pláne. Pretože samozrejme na zaujíma konsenzus, alebo keď robíte aj niečo iné, tak aj to by bolo pre nás zaujímavé. Takže hovor, najprv ste hovorili, že sa tie ciele, ktoré sú v roku 2030, budú odražať v konsenze. Teraz ste hovorili o niečom inom, no, ale možno by sme e, sa mohli o tomto porozprávať, aby nám bolo naozaj jasnejšie, čo konkrétne komisia do budúcnosti plánuje. Teraz Kristín. Bolo by tiež užitočné skôr alebo neskôr si vypočuť o E, názory ESVČ, pretože oni sa, e, čo sa hĺbkovo od roku 2005 zmenilo, máme predstaviteľov vonkajšej aktivity, ktorí fungujú medzi komisiou a radou. a ESVČ ako keby zakázalo rade sa vyjadrovať v týchto otázkach Eh, humanitárnej pomoci áno, ale rozvojové vo všeobecnosti nie. Takže to, čo vyčítam členským štátom a rade, je, eh, že odpovede by mali byť v ústach ESVČ a preto očakávam, aby sa ESVČ vyjadrilo. Pretože oni majú teraz najrozhodujúcejšie slovo v otázke programovania politik EÚ a tu máme právo na odpoveď. Áno, je to veľmi zaujímavé predstava, že ministri môžu prísť, ale nemôžu hovoriť o rozvojovej politike. Keď ste na zasadnutí rady na túto tému a nie sú tam zastupcové SVČ, tak tomu predseda niekto členských štátov a e, informujú sa o postupoch a tak ďalej. Čiže myslím si, že by sme si o tomto mali zistiť viac. Ja nemám nič proti tomu, aby prišli ministri, aby hovorili, o čom chcú hovoriť. Pretože je pravda, že samozrejme členské štáty majú svoje vlastné stanoviska. Ale to je rozhovor na iný deň. Je tu SVČ, určite si o tom o toto zaznamenali. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé pripomienky a otázky. Odpoviem len na pár z nich. začnem, pôjdem opačným smerom, čiže začnem vašou otázkou. Hovorili ste o spolupráci s krajiny so stredným príjmom. Nehrozí tu potom, že iné krajiny budú e, ignorované, budú zanedbávané. Nehovorím, že by ste sa mali výlučne zameriavať v rámci spolupráce na krajiny so stredným príjmom, ale myslím si, že tá diskusia pomáhať, teda o pomoci s krajinám so stredným a vyšším príjmom, že tam by mohla byť tá pomoc zastavená, tak e, tam by bolo naozaj dôležité si potom zadefinovať, ako budú tieto krajiny čeliť e, výzvam. No a potom sú tu nástroje globálnej e, rozvojové spolupráce, či nástroje pre partnerstvo, ako by sa tieto mohli využiť na spoluprácu s týmito krajinami. Každopádne je dôležité E, sústreďovať sa, pokiaľ ide o príjem na krajiny s najnižším príjmom. Potom tu bola otázka vzťahov s krajinami e, ACP regiónu. To je veľká diskusia, ktorá paralelne predbieha. Ja by som chcela povedať, že je tu naozaj zásadná potreba e, reformy, pokiaľ ide o vzťahy medzi EÚ a týmito krajinami. Táto reforma však môže znamenať to, že niektoré aspekty, ktoré boli dobre nastavené, ktoré boli v minulosti pozitívne, by sa mohli využiť aj v iných častiach, aj v iných e, oblastiach vzťahov EÚ a rozvíjajúcich sa krajín. Napríklad je tu silná orientácia Európskeho rozvojového fondu. Tá by sa mohla e, rozšíriť aj na iné nástroje EÚ. Potom Maria Hojbruk sa pýtala na úlohu európskej koordinácie v rámci európskeho konsenzu. a kódexu o práci. No ja si myslím, že v konsenze by mal byť jasný signál, že EÚ sa naozaj intenzívne zavezuje e, dopracovať sa k silnejšej koordinácii medzi jednotlivými aktérmi. Toto by mal byť jeden z kľúčových aspektov konsenzu. No a potom ešte posledná vec aby som odpovedala na jednu z vašich otázok. Súhlasím, že toto je veľmi ambiciozná, náročná diskusia. A čo sa stane, pokiaľ sa EÚ nepodarí dopracovať k dohode v konsenze? Alebo či to nie je veľmi ambiciozná dohoda? To sú otázky, ktoré sú veľmi dôležité. Aj partnerské krajiny majú vysoké očakávania a predpokladajú, že EÚ sa podarí dopracovať k ambicioznej dohode medzi jednotlivými inštitúciami a myslím si, že je tu v stavke otázka dôveryhodnosti, čiže aj keď si uvedomujem, že toto bude veľmi náročná diskusia, je podľa mňa veľmi dôležité, aby EÚ využilo túto diskusiu na to, aby vyslalo jasný signál, že sa zavezuje naozaj spolupracovať v oblasti rozvojovej spolupráce. Ďakujem. Okay, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Takže toto je jedna z prvých diskusí, ku ktorým dojde medzi nami, komisiou a o konsenze. A bolo to veľmi užitočné štartovacie stretnutie. Máme teraz nad čím premýšľať. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som vám všetkým pripomenúť, že po obede budeme hlasovať, takže prosím, prineste si hlasovacie kartičky. No a dúfam, že sa teda všetci aj po hlasovaní na popoludnejšej časti stretnutia uvidíme.